pripomienky nie, takže zápisnica je schválená. Chcem vás poinformovať, že v súlade s článkom 3 odsek 3.4 rokovacieho poriadku Výbor pre právne záležitosti v priebehu svojej schôdze 19. marca 2014 e, overil práva pána Barbagala a pani Kevius a rozhodol, validovať, schváliť mandát pána Barbagala od 11. a pána Kovius od 12. marca 2014. Ja vás prosím, aby ste to tiež schválili. Sú nejaké pripomienky? Nie sú pripomienky. Takže sú schválené tieto návrhy a kolegom, novým kolegom prajem veľa šťastia. Pán Brice Ochtefe eh, ma požiadal,